parlamentu, pokiaľ ide o súhrný rozpočet po zmenách rady, ako aj správa pána Bögeho o mobilite nástro- o e, mobilite nástroja flexibility. Najprv bude mať slovo pani kolegyňa Francesca Balzany. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, e, nachádzame sa e, v kríze. Nejde iba o hospodárstvo, ale vreje aj dôvera týka sa, táto nedôvera sa týka pre všetkým mladých ľudí. Tieto ťažkosti sú zreteľné, ohrozujú mladých ľudí. Európska únia má svoju vlastnú výzvu vypracovať stratégiu pre Európu 2020. A tým sa má vytvoriť, zvýšiť dôvera v prospech bezpečnej budúcnosti. A z toho dôvodu parlament v rozpočte 2012 vsadil na túto stratégiu 2020. Takže začneme, začneme s touto prvou prioritou. Potrebujeme Európu, kvality Európu, inovácie a výskumu. Z toho dôvodu my ako parlament sme žiadali pre kľúčové programy viac rozpočtových prostriedkov, ktoré predstavujú hnací motor, konkrétne napríklad celoživotné vzdelávanie. Dnes ide o to, aby sme vytvorili súdržnosť na to, aby sme mohli zrealizovať naše záujmy. Ide o to, aby sme povedali niečo pozitívne, aby sme mali možnosť uberať sa touto cestou. Ak by sme nevytvorili prostriedky pre antikrízu, bol by to nevysvetliteľný znak. Občania od nás očakávajú súdržnosť a dôslednosť, ale takisto e, trhy sa na nás pozorne dívajú, nie iba občania v správnom čase musíme prijať správne rozhodnutia, aby sme sa mohli pohnúť na tejto ceste. Preto je veľmi dôležité zadať tieto pozitívne signály. Potrebujeme rozpočet pre stratégiu 2020, ale mali by sme vytvoriť ovzdušie veľkej spolupráce inštitúcií. Máme ukázať, že tento parlament aj pokiaľ ide o prístupy komisie, má veľkú dôveru. Komisia pracovala za mimoriadne ťažkých okolností a preto komisia sa chcela dotknúť návrhu, pokiaľ sa týka jednotlivých čísel. Keď si zoberieme Stredomorie, tam sa mení situácia, hlavne v zákonodárstve, v ústave Európska únia sa nemôže držať bokom musí zohrávať dôležitú úlohu na medzinárodnej scéne a preto sa musíme zaoberať problematikou krízy. Európa musí stáť na čele na tejto medzinárodnej scéne a z toho dôvodu by sme mali radi tento nástroj pružnosti je dôležité, aby sme boli dôveryhodní, chceme pôsobiť na našich občanov. Ale v tejto súvislosti máme ďalšiu dôležitú úlohu. Naša rozpočtová práca musí byť transparentná. Nejde iba o rokovanie, ale ide o to, aby rozpočet pre rok 2012 bol podstatnou súčasťou. Potrebujeme spoločné stanovisko a je dôležité toto všetko zabezpečiť tak, aby vznikol obraz Európy, ktorý je adekvátny. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa. Kolega Fernández, nech sa páči, je tiež spravodajcom. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Eh, čelíme finančnej, hospodárskej a sociálnej kríze a preto je dôležité pre všetky inštitúcie, aby vynaložili obrovské úsilie. Musíme však zabezpečiť, aby tieto inštitúcie mali zdroje, ktoré potrebujú na to, aby zvládli všetky výzvy, a úlohy, ktoré od nás vyžadujú naši občania. Takže nachádzame sa v období krízy a je to vhodný moment práve pre euroskeptikov, pre extrémistov, pre pravicové sily, ktoré práve naražajú na obavy ľudí a postupujú populistickým spôsobom, využívajú túto príležitosť a spochybňujú naše inštitúcie. Ale ani títo ľudia nemôžu spochybniť to, že sa vynaložilo veľké úsilie, e, došlo k škrtom vo všetkých inštitúciách pri rozpočte e, a prevádzkové výdavky všetkých inštitúcií sa znižujú. Je to len, predstavujú len 5,59 rozpočtu celej Európskej únie. Mali by sme tiež zdôrazniť skutočnosť, že sme predčili očakávania, ktoré e, stanovila Rada tým, že sme 500 eh, miliónov dali pod eh, oddiel 5, ktorý pokrňa, pokrýva všetky eh, výdavky inštitúcií. A to napriek tomu, že čelíme novým úlohám. Noví členovia vstúpili, vyjednáva sa s Chorvátskom a ďalšie mnohé úlohy nás čakajú v súvislosti so zahraničnou službou EÚ. Takže pre do roku 2020 prevádzkové výdavky všetkých inštitúcií sa navyšili len o 1%, čo je oveľa menej ako inflácia. To znamená, že je to a, negatívny nárast z hľadiska rozpočtu. Nemôžeme jednoducho nezohľadniť skutočnosť, že inštitúcie vynaložili obrovské úsilie a, vo svojej práci. Nie je to mýtus toho, že dochádza ku škrtom je pravda, že veľa vecí nemožno ďalej odkladať. Máme minimálne výdavky pre elektrínu, pre bezpečnosť, ktoré, veci, ktoré musia byť realizované. Pri rozpočte Európskeho parlamentu vítam úsilie európskych politických strán, ako aj predsedníctva parlamentu pri naplňaní škrtov a úsilí v, e, v z hľadiska štruktúry, úsilie predsednica viac ako 740 miliónov eur bolo škrtnutých za súhlasu predsedníctva parlamentu po mnohých zmierovacích zasadnutiach, čiže rozpočet na rok 2012 je najnižší od roku 1999 v reálnych číslach a zahrňa aj dodatočné výdavky s 8 novými členmi a, a s prísluchom chor- s príchodom Chorvátska rozpočet na rok 2012 bude aktualizovaný o 1,9 a to je oveľa nižšia číslo ako inflácia. Predpoklady, ktoré sme schválili v apríli na tomto plenárnom zasadnutí e, pre rozpočet na rok 2012 sa zvýšili o 2,3 a to nezahrňa výdavky spojené s prístupom Chorvátska a nových členov. Takže na základe týchto predpokladov sme znovu otvorili diskusiu s predsedníctvom a urobili sme ďalšie škrty vo výške viac ako e, milión eur. Čiže v porovnaní z roku 2011 administratívne výdavky a pokiaľ ide o administratívne výdavky, máme dve ďalšie o, e, skupiny výdavkov. Musíme zohľadniť nových členov a prístup Chorvátska, čo všetko bolo zohľadnené a videli sme najmenší e, nárast v rozpočte 0,8%, takže stále zavisíme od minimálnej miery nárastu na to, aby sme mohli naďalej budovať európsky projekt, aby sme naďalej mohli zvládať výzvy, ktoré európske občania od nás očakávajú. Ďakujem. Ďakujem za vystąpienie. Ďakujem pekne. Pán Fernand a teraz pán Reimer Böge, ktorý je tiež spravodajcom. Äh, Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, nastupujeme k mobilizácii nástroja flexibility na základe 27. článku medziinštitucionálnej dohody, menovite v prospech stratégie 2020 e, pre rast a zamestnanosť a pre európsku susedskú politiku. Hneď tu na úvod chcem povedať, že e, správa, ktorá bola prijatá v rozpočtovom výbore, nebude tu v pléne predložená na hlasovanie, pretože sa zostávame verní litere zmluvy. Vieme, že nástroj flexibility môže mobilizovať spoločne, sa môže mobilizovať len na základe súhlasu všetkých článkov rozpočtovej právomoci práve v kategórii 1A e, je navyše 30,7 miliónov a v susedskej politiky ide o dodatočných 208,6 milióna, ktoré sa majú pridať na základe nevyhnutností vyplývajúcich z vývoja práve v našich e, susedských regiónoch. Na tomto mieste by som chcel dodať, že Európsky parlament angažujúc sa za e, zmysluplný európsky rozpočet, si asi nezaslúži e, na verejnosti e, kritiku zo strany rady, ktorá je dosť častá. Komisia a rozpočtový výbor majú rovnaké e, názory, pokiaľ ide o e, platby a pokiaľ ide o záväzky. Ka- parlament má návrh trošku vyšší e, ako komisia, asi 3,7 miliardy vyššie než návrh, návrh e, rady. Ale je tu klasický rozdiel. Rada alebo časti rady vnímajú európsky rozpočet naďalej ako nejaký nepriateľský prvok. A len pri otázke, čo zaplatím a čo za to dostanem, e, zanedbávajú jednu vec, podobne ako všeobecne v rozpočtovej politiky, že totiž tie záväzky, ktoré som niekedy prislúbil, jedného dňa musia prejsť v platby Eh, čím eh, viac sa to odklada, tým viac nám zostane. A, a takto eh, treba uvažovať, keď chceme byť seriózni rozpočtári. K tomu treba ešte dodať, že medzi rokmi 2000 a 2010 národné rozpočty EÚ priemerne e, sa zvýšili o 62% a pritom rozpočet Európskej únie len o 37% a tým pádom e, musíme ešte, a ešte sme museli z toho financovať aj rozšírenie EÚ. A k aktuálnej rozprave chcem povedať, že v roku 2011 23 členských krajín vydáva viac než v minulý rok a podľa prognóz v roku 2012 až 24 členských krajín EÚ bude eh, alebo avizuje nárasty eh, rozpočtových výdavkov. A tak dnešné hlasovanie je vlastne seriózny, eh, seriózna ponuka parlamentu smerom k dobrému rozpočtu na rok 2012 a chcem e, výlučne podporiť e, úsilie našich spravodajcov k rozpočtu aj výboru snahu o, o, o, o rozpočet, ktorý rastie len o 0,8%, keď zohľadíme Lisabon, Chorvátsko, e, je to zmysluplný, vyvážený prístup, vyváženie a tu chcem povedať, že v tejto situácie, kde naše domáce úlohy tu e, v rozpočtovom výbore sme si na tento rok urobili, e, e, nejaké také predvádzanie sa nemá zmysel, to len poškodzuje rozpočtu. V budúcej viacročnej finančnej perióde je dôležité zohľadňovať nebezpečie, alebo teda nutnosť redukcie nákladov s byrokraciou, pretože bez toho akcie schopnosť európskych inštitúcií utrpí vo veľkom balíčku Európsky parlament môže e, svojim dielom zmysluplne prispieť. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz má slovo pán minister Dominik Jacek v mene rady. Nech sa páči, pán minister. Vážený pán predseda, vážení poslanci, Zaujali ma predchádzajúce vystúpenia. Pozitívne chápem vyhlásenie, že je tu ochota schváliť rozpočet na rok 2012 v reálnych dimenziách. Všetci si uvedomujeme, akú rozsiahlu činnosť realizujú členské štáty a s akými obmedzeniami sú konfrontovaní. Nemali by sme vysielať negatívne signály. Chcem poukázať na to, že členským štátom sa podarilo dosiahnuť konzensus, pokiaľ ide o stanovisko rady k rozpočtu na rok 2012. O 2,3 zvrástli záväzky a platby o 2,02 Keď sme vypracovávali naše stanovisko v roku 2012 v Rade, veľmi sme sa snažili to, o to, aby sme neporušili tie záväzky, ktoré sú v rámci viacročného finančného rámca. Máme maržu v rámci jednotlivých okruhov, aby sme mohli čeliť nepredvídateľným situáciám, preto je rada znepokojená niektorými návrhmi parlamentu, že tieto niektoré marže by sa zmenšili a viedlo by to ku prekročeniu viacročného rámca. Rada ľutuje, že Európsky parlament chce hlasovať o zvýšení niektorých rozpočtových prostriedkov na platby, pretože je to viac, ako sa predpokladá v návrhu rozpočte komisie pre rok 2012, ak chce Európsky parlament naozaj podporiť realizáciu svojich priorít, predsa len prostriedky na platby by mali byť dostačujúce, ale nemalo by to byť prehnané. Všetci si musíme uvedomiť, že ak sa zvýši úroveň platieb, tak to bude zvyšovať rozpočtové schodky v mnohých členských štátoch a bude, dôležit, bude potrebné požičiavať si, čo je nebezpečné vzhľadom na situáciu na finančných trhoch. Musíme mať k dispozícii reálne prostriedky na rok 2012. Dovolte mi, aby som predložil niekoľko záležitostí, ktorým sa osobitne venujeme to obávaň, obávam sa, že teda to zvýšenie prekračuje tie stropy a to, čo sa nachádza v okruhu 1A. Viac o viac ako 40 miliónov eur. Európsky parlament chce uvoľniť nástroj pružnosti. Takže pokiaľ ide o projekt ITER, rada by si želala, aby sme dosiahli dohodu o dodatočnom financovaní tohto projektu. Rada ľutuje, že parlament odmietol všetky možnosti na preskupenie prostriedkov v prospech projektu ITER, pokiaľ ide o kruh 1B. Rada akceptovala zvýšenie viac ako 5 prostriedkov na platby je znepokojená, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu a to by znamenalo, že by sa vrátil návrh rozpočtu a to tak, že by to zrástlo viac ako 8 Rada sa díva na snahy Európskeho parlamentu v tom zmysle, aby sa obmedzilo navýšenie prostriedkov, čo by viedlo k tomu, že by sa zvýšili limity v rámci okruhu 4. Znepokojuje nás to, že parlament by chcel obmedziť prostriedky ktoré sa uvádzajú na spoločnú vonkajšiu a zahraničnú politiku. To je politika, ktorá má pre radu a európsku politiku veľký význam. Pokiaľ ide o kruh 5, chceme zdôrazniť presné kontrolovanie administratívnych výdavkov prehlbením interinstitucionálnej spolupráce. Takúto činnosť musíme realizovať tak, aby sa optimalizovalo využitie finančných prostriedkov, ktoré sú stále obmedzované, pretože sú tu fiskálne obmedzenia vo všetkých členských štátoch. Nechcem deliť Európsku radu a parlament, pokiaľ ide o priority v rozpočte, ale diskutujeme o prostriedkov, ktoré túto prioritu zaistia úroveň platie, by sa mala stanoviť tak, aby to nebola zbytočná záťaž pre rozpočty jednotlivých členských štátov, aby nemuseli obmedzovať svoje výdavky. Napokon chcem zopakovať, že rada dúfa a želá si, aby zvyšné etapy rozpočtového postupu, aby teda prebiehali vo vynikajúcej atmosfére, a čo nám umožní dosiahnuť uspokojivú dohodu, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2012, i keď sa to deje vo veľmi obťažnej situácii. A teraz za komisiu pán komisár Januš Levandovský. Vážený pán predseda, pán minister, vážení eh, poslanci, poslankyne na septembrovej plenárnom zasadnutí sme hovorili o čítaní rady. Teraz prebieha čítanie parlamentu, eh, ktoré pred niekoľkými hodinami sa eh, sfinalizovalo. Je zrejme, že parlament prijal iný prístup v porovnaní s radou pri niekoľkých veľmi dôležitých otázkach. A pokiaľ rada má podporiť svoju pozíciu, čo je veľmi pravdepodobné, napriek tomu, že Eh, je, máme tu predsedu Buzeka, ministra teda Dominika, komisia je z, rôzna, eh, z rovnakej krajiny, ale potrebujeme zmierovanie eh, počas novembra a 21 dní. Pokiaľ ide o generálnu líniu parlamentu, ktorú podporili pani spravodajcová, pani Balzani, pán Fernández a pán Böge, vítame pozíciu E, obnoviť návrh rozpočtu vo, vše, e, vo všeobecných líniách. Okrem toho v rámci e, okruhu 1a parlament požiadal nástroj flexibility v okruhu 1a a 4 viac ako komisiu. Pokiaľ ide o priority, tie sú rovnaké. Podporujeme priority, ktoré podporil parlament. Myslím, že by sme mali lepšie financovať ciele stratégie 2020 to tiež vedie k eh, rastu a tvorbe pracovných príležitostí a mali by sme tiež eh, sprísniť eh, hospodársky a fiskálny rámec Európy. Pokiaľ ide o vonkajšiu činnosť, sme za nástroj flexibility a presne ide o to, aby sme posilnili politiku susedstva. Je to veľmi citlivá otázka, ktorá je veľmi dôležitá pre všetky inštitúcie. Musíme investovať do stability našeho susedstva a nie je to možné financovať len prostredníctvom presunov, pokiaľ ide o objemy a čísla. 400 miliónov eur je dohoda medzi inštitúciami, ale nemôžeme to jednoducho robiť presunom, tak to nebude fungovať na základe súčasnostných obmedzení okruhu 4. Teraz máme rôzne pohľady na ITER. Pokiaľ ide o komisiu, prísť s jedným ďalším kompromisným návrhom po tých, ktoré boli doposiaľ predložené, bude mať zmysel len, keď bude skutočne vôľa ísť paralelne a by sa nestala horúca téma z ITERu ako minule, pri dohode a čo by stiažilo dohodu na rozpočet od ro- e, pre rok 2012. Úroveň platieb. To je vždy veľmi citlivá otázka. Náš návrh rozpočtu bol založený na výstupoch z 27 členských štátov a úroveň platieb dávame asi 9 miliard eur pod Eh, rokom 2012 toto je už eh, samoobmedzujúce, ale ja teraz môžem potvrdiť, že tieto platby sa hýbu, čo nie je nezvyčajné. Eh, na konci finančnej perspektívy máme žiadosti o platby a tento rok nie, nie je nadbytok, je skôr nedostatok z rok 2011, čo už je odzrkadlené v opravenom rozpočte a preto takto vyzerá situácia, pokiaľ ide o platby a preto nemôžeme podporiť pozíciu rady obmedziť platby eh, v rámci inflačných úprav. Čelíme eh, nedostatku platieb vo výskume a vývoji už v tomto roku, v roku 2011. Pokiaľ ide o administratívny rozpočet, rozpočet pre administratívu, to, čo si treba ceniť, je úsilie najväčšieho orgánu komisiu urobiť nominálne zmrazenie, ale vieme, že parlament ako zvyčajne hlasoval za isté rezervy, ktoré by mali byť e, vydané v čase zmierovania. Náš e, list akceptovateľnosti by mal tiež e, naznačiť našu pozíciu k pilotným projektom a prípravným krokom. Posledná pripomienka, ktorá sa týka person, s kým urobíme ďalšie úsilie, uvoľniť prostriedky v celkovej hodnote. No žiaľ, v posledných týždňoch Rada pre polnohospodárstvo neprekonala slepú uličku, pokiaľ ide o právnu bázu pre túto, osobu, pre, eh, túto schému a preto komisia dala do rezervy isté položky 340 miliónov eur zo 400 a stále je čas konať a stále máme čas, aby sme mohli uvoľniť celkovú sumu. Pokiaľ ide o proces zmierovania, našou úlohou je predložiť najaktuálnejšie údaje, predpoveď počas e, najnovší vývoj počas tohto roku a ako zvyčajne budete, budeme zohrávať úlohu intermediátora a snažiť sa dospieť ku kompromisu. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz v mene výboru pre zahraničné záležitosti pani Maria Muniz de Urquiza. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predstaviteľ rady, vážená komisia, vyjadrím sa k okruhu 4. Je to 4 historicky nedostatočne financovaná, kde musíme splniť záväzky Európskej únie. Sú to záväzky, ktoré rastú v oblasti vonkajších služieb. Musíme e, reagovať na výzvy, ktoré, ktorým čelíme my, keďže Európska únia sa stáva globálnym hráčom a najmä v tom, e, kde rastú náklady v tomto roku i v budúcom roku a musíme e, financovať záväzky, ktoré už boli prijaté. Boli to, sú to politické záväzky Európskej únie, ktoré si vyžadujú kontinuitu a tiež nové priority, ako v tomto roku financie pre arabskú jar. Konali sme s veľkou zodpovednosťou a limitovali maximálnu sumu, ktorou, minimálne sumu, ktorú je potrebnú na to, aby sme zvládli všetky výzvy, ktorým čeláme, čelíme je dôležité stanoviť tieto všetky priority, a instrument, instrument stability a v niektorých ďalších položkách prioritných musíme ešte urobiť isté. Ďakujem pekne. Charles Goelens, výbor pre e, rozvoj. Vážený pán predseda, pokiaľ ide o návrh rozpočet, rozpočtu, náš e, výbor má tieto priority. Najprv, pokiaľ ide o okruh číslo 4, tak ten je chronicky podfinancovaný. Tu je potrebné veci napraviť, pokiaľ ide o e, do, e, splnenie cieľov milénia. Potom druhá vec, arabská jar. To nie je len rozpočtová výzva a riešením tu nie je len e, niekde na jednej strane zobrať a na druhej pridať. Potrebujeme ďalšie zdroje a to sa týka aj politiky, ktorá má zmierniť klimatické dopady. A po tretie potom buďme prosím selektívnejší, ale alokácia našich rozpočtov. Už musíme sa e, zamerať na boj proti chudobe e, v chudobných krajinách. Bohaté krajiny totiž generujú dostatočné bohatstvo na to, aby mohli pomôcť. Ďalej potom je dôležité zdôrazňovať, že bez zdanenia finančných transakcií máme riziko, že nebude dostatok prostriedkov na splnenie cieľov v rámci konsenzu Ďakujeme a teraz za výbor pre medzinárodný obchod pán Šťastný. Ďakujem, pán predseda. V čase ekonomických problémov a e, fiskálneho e, šetrenia musíme stále naďalej investovať a pomáhať ekonomickému rastu a prosperite budúcnosti. Vo výbore INTA som spravodajcom a tu sme takúto iniciatívu podporili. Koordinačná platforma pre európske podniky, aby sa mohli zúčastňovať na globálnom raste a takisto E, inovačný podnikateľský panel Euromed pre zmeny. To sú dva návrhy, ktoré takmer jednomyselne náš výbor INTA prijal. Tá prvá iniciatíva otvára dvere mnohým malým a stredným podnikom, aby sa zapojili do globálneho rastu a druhá iniciatíva je vlastne projekt, ktorý rozširuje e, podnikateľské aktivity na severe Afriky mentorským prístupom, partnerstvami s európskymi podnikateľmi členovia môjho výboru vidia jednoznačný prínos v týchto projektoch a ja úprimne verím, že e, Európska rada bude rovnakého názoru. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Teraz má slovo pán kolega Livingston e, z ekonomického a e, menového výboru. Ďakujem, pán predseda. Hlavné posolstvo z nášho výboru je to, že nové, nový európsky finančný dozor by mal mať potrebné zdroje na to, aby mohol funkčne pracovať. Je dobre, že parlament e, vysiela signál, aby tento dozorný e, orgán mohol byť rýchle vybudovaný a aby dostal prostriedky na e, plnenie svojho mandátu nie je prípustné, aby tu boli úspory. Európsky bankový dozor a práca e, na záťažových skúškach nám ukázala, že tento dozor musí byť robustnejší. Záťažové skúšky z júla sa zlepšili. E, spočíva to v tom, že dozor vtedy nebol dostatočne silný a medzinárodné záujmy a bankové lobby boli dôležitejšie. Teraz však ide o lepšie fungovanie pri dozore ale zatiaľ nemáme celkom presný obraz e, o tom, ako e, to vyzerá v európskych bankách. Je dôležité, aby dozor pri ďalších zaťažových skúškach bol naozaj e, nezávislý a na to je potrebné mať príslušné zdroje. Ďakujeme a teraz má slovo pani Pervanche Beres. Ďakujem, pán predseda. Mám radosť z obnovenia návrhu, pôvodného návrhu rozpočtu z dielne komisie v položkách, ktoré sa týkajú e, nášho výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Pán komisár to vyzdvihol, je to dôležité. Tento rozpočet je od 14. januára tohoto roku naozaj prvým rozpočtom po spustení demokratických a arabských revolúcií. A ja preto vítam kroky Európskej nadácie pre vzdelávanie a vývoj trhu práce a dialogu, ktorý, ktorý naviažeme s, s partnermi z juhu, zo stredozemia. To všetko by mal európsky rozpočet, rozpočet EÚ podporiť. Bohužiaľ, tento rozpočet nie je prvým krízovým rozpočtom v súčasnom období a akékoľvek kroky podniknuté e, pre podporu zamestnanosti mladých, hlavne kvôli pilotným e, projektom, ktoré sme iniciovali, a takisto e, prvné, prvé pracovné miesta EURES pre mladých. To sú dôležité veci a e, dúfame, že tento projekt bude zachovaný. Teraz má slovo pani e, Juta Haug za výbor Envy. Milé kolegyne a kolegovia, nic si nep- nepredstierajme. Nachádzame sa pred rozpočtom 2012, pred nerozhodnou radou, ako to bolo vždy. Došlo zo strany rady ku kráteniu, no nešlo o veľký objem, pokiaľ ide o bezpečnosť potravín alebo životné prostredie všeobecne. Takže ide tu len o jednu miliardu eur, čiže 0,67 rozpočtu Európskej únie. Veľmi sa tešíme, že rozpočtový výbor vyšiel v ústrety. A na tomto mieste by som eh, chcela pochváliť Francesku Balzány, ktorá urobila skvelú prácu. Tešíme sa, že balíček podporuje sedem pilotných projektov z výboru Envy. Taký úspech sme ešte nikdy nezaznamenali. Takže spoločne s radou. Možno nám to vyjde pri rokovaní, budeme chcieť dosiahnuť dobré výsledky pre občanov Európskej únie. Teraz pán Butikofer za výbor ITRI. Ďakujem pekne. Pán predseda, na ITRE eh, bolo, zdieľa, bolo zdieľané presvedčenie zo všetkých stran, že Priority rozpočtu musia odzrkadľovať strategické ciele EÚ 2020 a sme veľmi radi, že rozpočtový výbor tiež podporil toto presvedčenie. Pokiaľ ide o náš výbor, máme tri konkrétne priority. V prvom rade potreba, aby FP7 bolo plne implementované na to, aby mohla byť podporená konkurencieschopnosť a udržateľnosť a aby sa mohli riešiť hlavné problémy v našej spoločnosti v súčasnosti. Žiadne peniaze by nemali byť presunuté z FP7, čiže žiadne prostriedky. A to je zdieľaný názor výboru Vieme, že boj bude tvrdý s radou, ale mali by sme sa tohto pridržiavať. Bod číslo 2. V súčasnej hospodárskej situácii musíme podporiť malé a stredné podniky a všetky programy, ktoré preukázali hodnotu pre malé a stredné podniky. A po tretie, mali by sme naplniť priority v, ener- politik- v energetickej politike a sme vďační rozpočtovému výboru, že nám pomohli držať sa tejto priority. Ďakujem pekne v mene IMKO výboru Eduard Kožušník. dámy a pánové, všichni dnes mluví o Vážený pán predsedajúci, všetci dnes hovoria o kríze. Áno, členské štáty musia škrtať svoje rozpočty. Aj teraz na úrovni Európskej únie máme akutný nedostatok finančných prostriedkov No, nemôžem súhlasiť s navyšovaním o 2%. Návrh, ktorý máme dnes na stole, 49 nárastu, zbudzuje vo mne dojem, že kto si žije mimo ekonomickú realitu, som za to, aby rozpočet podporil zamestnanosť, aby podporil rast. To sa však dá docieliť zmenou filozofie teda tým, že nebudeme paušálne navyšovať všetky kapitoly, ale urobíme audit v zmysle projektov a tie, ktoré nebudú životaschopné, tie jednoducho škrtneme a úsporné prostriedky sústredíme vo vnútornom trhu. Funkčnosť je kľúčom k ekonomickému rastu a konkurencie schopnosti celej únie. Ďakujem pekne a teraz za výbor TRAN má slovo pán Boguslav Liberacký. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, pán komisár, pán minister, v, tom, v našom výbore máme jedno zásadné stanovisko, ktoré sa týka, týka transeurópskych dopravných sietí. A práve tu zastávam názor, že e, tu ide o 10% z hľadiska nášho výboru je to jedna z hlavných priorít. No a naviac členské štáty v rovnakej miere sa vyjadrujú v tom zmysle, že transeurópske dopravné siete patria k národným prioritám a z toho dôvodu, neviem prečo pán minister hovorí, že platby nemali byť v rozpore, v rozpore s národnými prioritami. A zdá sa, že treba kvitovať to, čo povedal pán komisár Levandovský, ktorý chce vystupovať za nás, pokiaľ ide o obmedzenia, ktoré navrhuje rada. Ďakujem pekne, ďakujem. A teraz za výbor regí pán Šurian. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán komisár, pán minister. Členovia výboru REGI s uspokojením prijali výsledky hlasovania v rozpočtovom výbore. Ja žiadam kolegov, aby sme nerobili zmeny. My máme predsa viesť rozpravu s radou. Je predsa nepriateľné, aby sa brzdilo zapojenie zaostalých, teda znevýhodnených regiónov. Aj pán komisár to spomenul, že Išlo o redukovanie o 9 miliónov. My predsa sa nebudeme zapájať do všetkých hádok. Pre radu by bolo dobre, keby prijala ten rozpočet, ktorý navrhla komisia, bude dôležitá zodpovednosť, zodpovednosť ktorej sa ujmú ministri, ktorej budú mať k dispozícii aj príslušné rozhodovacie právomoci. Ďakujem. Ďalším rečníkom je kolega Kapula Santos. Vážené kolegyne a kolegovia, pán komisár, vážené poľské predsedníctvo. Budem hovoriť k e, oddielu poľnohospodárstvo. Európa potrebuje silnú poľnohospodárskú politiku, na e, zabezpečenie cien potravín a potrebuje udržateľnosť. A z toho dôvodu musím ešte raz zopakovať, že potrebujeme na rok 2012 príslušný rozpočet pre poľnohospodárstvo. Teším sa e, z návrhov výboru Agri, ale apelujem na to, aby sme to ešte raz v plene zdôraznili. Dovolte mi aby som povedal, že som bol šokovaný, pokiaľ ide o rozhodnutia poslednej poľnohospodárskej rady. Nemôžeme akceptovať to, čo robia členské štáty v zmysle podpory tých, ktorí to najviac potrebujú, ktorí sú odkázaní. Žijeme v zlých časoch finančnej a hospodárskej krízy. Milióny občanov majú obrovské problémy, takže nedokážem pochopiť, ako môžeme byť takí necitliví. Európska komisia na jednej strane sa veľmi usilovala, aby našla e, riešenie pani Brita Reimers za výbor PECH Vážená, vážený pán komisár, vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, v našom výbore sme vypracovali návrh v tom zmysle, aby sa zachovali prostriedky zodpovedajúce minulému roku. Finančné, je dôležité, aby sme mali finančné prostriedky, rozpočtové prostriedky, aby sme zabezpečili manažment rybného hospodárstva Európska únia musí zvládnuť svoje úlohy v oblasti rybného hospodárstva. Chceme podporovať dynamický rozvoj. Týka sa to tak pilotných projektov, ktoré sa vzťahujú na e, morský manažment, ako aj na príslušný výskum. Žiadam vás, milé kolegyne a kolegovia, aby ste podporili túto líniu pri hlasovaní a pevne verím, že pri ďalších rokovaniach s radou E, zostane zachované určenie rozpočtových prostriedkov. Ďakujeme pekne za výbor kult. Pani Lakogard. Ďakujem pekne. Ako koordinátor výboru KUL by som býval šťastný, keby sa naše priority boli bývali aspoň zohľadnili, ale nestalo sa tak. Výbor má taký istý názor ako komisia v tejto súvislosti to znamená, že musíme investovať do odvetví, ktoré podporujú stratégiu 2020 a vytvárajú pridanú hodnotu, napríklad celoživotné vzdelávanie. To je základná téma, tak by to naozaj mohlo dôjsť k účinku rastu potom programy mobility, ako napríklad Erasmus, kde sa dosiahli úspechy, ďalej šport, má ten istý obnos, ktorý umožňuje realizáciu programov. Veríme, že šport e, sa posunie ďalej dobrými programami. Ciele, ktoré si stanovil výbor Kult. Pani Keller, nech sa páči. Výber, výbor Libe. Ďakujem veľmi pekne. E, samozrejme, našimi priority sú e, občianské práva a vnútro. Podľa nás táto oblasť je veľmi dôležitá pre našich občanov z hľadiska slobôd a ich akceptovania cez e, v rôznych štátoch a budovania európskeho občan- občianstva. Zároveň však chceme, aby e, došlo k ušetreniu prostriedkov. Prvnež vzniknú nové programy alebo prvnež sa predlžia existujúce programy, je dôležité urobiť dôkladné zhodnotenie súčasných programov. A mali by sme sa poučiť Okrem toho si myslíme, že výdavky by sa mali sústrediť do oblasti, kde EÚ má jasnú pridanú hodnotu. Na druhej strane nemá zmysel vytvárať nové agentúry alebo dávať nové úlohy existujúcim agentúram, pokiaľ nemáme finančný základ. Agentúra nemôže vykonať také úlohy, pre ktoré nemá prostriedky. To je e, zrejme a to treba zohľadniť pri vytváraní nových programov a no-, nových agentúr. Ďakujem pekne pani Silvana koch Merin petičný výbor. Ďakujem pekne, pán predseda. V petičnom výbore nám ide o to, aby finančné vybavenie ombudsmana bolo zabezpečené. Ombudsman je dôležitý orgán, e, pomáha občanom Európskej únie, odstraňuje problémy a pochybenia v inštitúciách. Ombudsman prispieva k blízkosti občanom VÚ. E Exist- v rozpočte je veľmi mierne navýšenie o 0,7%. Napríklad ombudsman e, nežiada o žiadne nové pracovné miesta, čiže nechce zamestnávať viac e, zamestnancov. Napriek tomu rada chce urobiť isté krátenie. Ďakujem výboru pre rozpočet, že e, neschválil tieto škrty a dúfam, že na plene to budeme môcť podporiť a to by bol znak pre, blízk- pre občanov. Ďakujem pekne. V mene politických skupín Giovanni Lavia, EPP signor presidente signor commissario signor ministro colleghi vážený pán predseda vážený pán komisár kolegovia chcem poďakovať kolegom pani Balzani a Fernandezovi za, ako i ďalším kolegom za podporu, eh, ktorú sme dostali. Eh, práca komisie eh, bola tiež veľmi dobrá a venovali veľa času príprave návrhu rozpočtu. Vidíme, že parlament úplne nepodporuje horizontálne návrhy a preto záväzky a platby e, je dôležité vrátiť sa k záväzkom a platbám. 2012. E, Šesťročná finančná perspektíva. A to je dôležité e, plne zohľadniť v platbách, pretože mnohé programy, mnohé akčné programy e, sa ukončia a parlament chce naplno ukázať svoju zodpovednosť na európskej úrovni, ktorá úzko súvisí s krízovou situáciou, ktorú zažívame v Európe. Žiadame o mobilizáciu a využitie nástroja flexibility pre dva okruhy a to je založené na veľmi platnom e, argumente, najmä pri okruhu 4 kde e, sme videli množstvo nepredvídaných udalostí a preto e, vyzývame na financovanie v tej oblasti, ktoré, e, čo nie je ošetrené v rozpočte a 30,7 milióna eur, ktoré je dôležité použiť na znovu obnovenie našej konkurencie schopnosti. To sú veľmi dôležité priority, ktoré podľa parlamentu sú e, jadrom stratégie 2020. V období krízy európsky rozpočet musí byť nástrojom naštartovania ekonomiky a musí zabezpečiť pridanú hodnotu zo strany európskych inštitúcií. Dúfam, že Rada bude pripravená spolupracovať s nami a dúfam, že sa nám podarí nájsť realistickú rovnováhu v rozpočte pre európskych občanov. SND, nech sa páči. Vážený pán predseda, a kolegovia, ďakujem pekne pani Balzány, pánu Fernandezovi a pánu Bögemu. Dobrý návrh e, z vášho pera v ťažkých časoch. Počujem často o európskych občanov, ktorí e, sa negatívne vyjadrujú o európskom rozpočte, ktorí toho považujú za príliš veľké zaťaženie pre daňových poplatníkov. Nevedia si predstaviť, že len 2 e, euro výdavkov e, národných, z rozpočtu národných štátov idú do EÚ. A ľudia si tiež myslia, že sa vracajú každoročne prebytky do členských štátov. Žiaľ, myslia si, že e, všetci e, budú profitovať e, pri škrtoch európskeho rozpočtu, ale potom bude veľmi ťažké pre chudobné krajiny, aby sa dostali z krízy. Niektoré členské štáty a polské predsedníctvo e, obhajujú úlohu EÚ a sami chcú zároveň robiť škrty a za to ďakujeme. V tejto situácii hm, sme si zvolili veľmi opatrný postup. Boli by sme radi, ak by boli navýšené len tri oblasti. Investície, výskum, celoživotné vzdelávanie, podpora pre Palestínu a Severnú Afriku, štrukturálne fondy, na to, aby skutočne sme dosiahli úžitok v e, období hospodárskej krízy. To sú naše požiadavky a dúfame, že v Európskom parlamente budeme jednotní, pokiaľ ide o tieto oblasti. Samozrejme, chceme podporiť i mnohé členské štáty, mali by sme sa snažiť spoločne nájsť riešenie, aby sme mohli obhajovať úlohu EÚ a posilniť hospodárstvo. Ďakujem. Ďakujeme teraz pani Anni Jensen za skupinu ALDE. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať obom spravodajcom, pani Balzani aj pánu Fernandešovi za výbornú spoluprácu e, na tomto rozpočte v, naš- v našej skupine. By sme e, chceli vysloviť súhlas s tým, aby existovali väčšie e, objemy prostriedkov na platby, ale na to tu pravdepodobne nebude dostatočná väčšina. Potrebujeme viac prostriedkov pre zahraničnú politiku, politiku informácií a takýto návrh potom dokážeme príjmuť niektoré e, úspory zo strany rady sú podľa mňa takmer bizarné. Pán Ludvíkson hovoril o úsporách v prípade nových orgánov finančného dozoru. My prežívame finančnú krízu a je trochu zvláštne, že chceme šetriť práve na týchto nových inštitúciách aj na ich rozpočtoch. Kde tu je rácio? Eh, obraciam sa tu na radu a verím, že povedieme v tejto veci skutočný dialog. Eh, dialog, ktorý sa dotkne skutočných problémov. Nemám tu na mysli len uh, samotné platby. Mala by do, uh, nastať zásadná diskusia o rozpočte Európskej únie. Verím, že uh, rada uzná, aké sú skutočné potreby a verím, že budeme schopní dialogu a vkladám nádej v, v polské predsedníctvo, ktoré prejavuje dobrú volu. Polské predsedníctvo nemá pred sebou úlohu ľahkú, ale určite nájdeme riešenie. riešenie. Ďakujeme za konzervatívcov a reformistov. Teraz pán kolega Bokroš. Ďakujem pekne, pán predseda. Načasovanie je veľmi dôležité. Naša rozpráva sa odohráva práve, keď európsky lídry sa snažia v Bruseli vyriešiť krízu s eurom E, medzivládna metóda e, a dominácia e, tejto metódy pri európskych otázkach znamená, že asi nikto nevenuje pozornosť našej rozprave tu. Ide o reality v Európe a sú tu dva dôležité aspekty. Európsky parlament sa zjavne nepoučil z minuloročného trialógu. Napriek varovaniam sú tu zbytočné snahy opätovne z, zvýšiť e, pridelené platobné prostriedky až o 5 e, Má zase parlament utrpieť e, drvivú porážku. Potom je tu nárast viac ako 4 záväzkov a takmer 5 v platbách. To všetko v z očí v oči verejnej mienke Európskej únie našich občanov v čase extrémnych úsporných opatrení. To je naozaj skutočné nerešpektovanie ťažkej situácie utrpenia týchto ľudí, keď sa všade škrta a keď darcovské krajiny e, majú, e, sú žiadané, žiadané o transfery. Chceme žiť v takejto e, slonovinovej veži, chceme žiť takto, e, pritom ohrozuje sa celý európsky projekt. Naša skupina podporuje e, investície do budúcnosti, ale e, potrebujeme škrtať v jednotlivých oblastiach, kedykoľvek je jasný nárast v prioritných oblastiach. Návrh uznesenia parlamentu obvrhuje, obvinuje škrt, partnerov zo škrty, ale my navrhujeme návrhy bez na, spojené so signifikantnými škrtmi. Treba poblahoželať e, e, snahám, kde ide o zmrazovanie cestovných nákladov, e, leteniek a tlmočenie, preklady, úspory v jednotlivých oblastiach. Ďakujem. Helga Ďakujeme slovom pani Helga Trüppel za zelených. Ja, prezident. Vážený pán predseda Buzek, vážený pán komisár Levandovský, kolegyne a kolegovia, rozhodujúcim kritériom je pre mňa to, aby sme zachádzali zdrojmi e, s ohľadom na udržateľný rozvoj. Teda aj rozpočtovými prostriedkami musíme zachádzať s aspektom na túto udržateľnosť na tomto cieli majú pracovať všetky tri inštitúcie. My vieme, aká je ťažká situácia v jednotlivých členských štátoch. Uvedomujeme si to preto, že my sme všetci členmi jednotlivých členských štátov, teda e, vieme, aká ťažká je situácia ale sme presvedčení ako proeurópania, že je cieľadorvá politika, ktorá musí podporovať rozpočet, ktorá sa zameriava na naše strategické záujmy v prospech budúcnosti našich občanov. Z toho dôvodu je správne, brať vážne stratégiu 2020, investovať viac do týchto oblastí, ako je udržateľnosť nových produktov, technológií, úspora energií, energetická účinnosť, pretože s takýmto novými výrobkami, novými pracovnými miestami závisí úspech na vnútornom trhu, aj naša globálna konkurencieschopnosť, preto je dôležité, aby sme náš úspech, viazali na rozpočet, je to dôležité pre členské štáty, je to strategicky rozumné, aby sme sa zasadili za pridanú hodnotu. A z toho dôvodu to znamená, že na jednej strane musíme e, ušetrovať, ale na druhej strane môž, musíme investovať do budúcnosti. E, už šetriť musíme tam, kde sme nesprávne investovali do technológií Konkrétne napríklad v prípade IT 1,3 miliard navyše, čo sme doteraz nenašli. Väčšina e, parlamentu, rady a komisie chcú financovať túto rizikovú technológiu. No, prečo tam by sme mohli ušetriť? Môžeme ušetriť aj v rozpočte pre administratívu Konkrétne v prípade prekladu a tlmočenia máme ušetriť 20 miliónov. Myslím si, že môžeme ušetriť napríklad tým, že nebudeme lietať biznis, ale flex economy. Ja dúfam, kolegyne a kolegovia, že sa pohnete týmto e, smerom. Ďakujem pekne. Nivel Portas za Guen. Ďakujem, pán predseda. Prvý problém tohto rozpočtu je ten, že v podstate bol e, prijatý e, v hlavných rysoch v roku 2006. Čísla, ktoré boli vtedy prijaté, ešte nepoznali krízu z rokov 2008-2009, e, terajšiu krízu, krízu zadlženia. A to, čo sa teraz predložilo, vôbec nezodpoveda tomu, čo momentálne zažívame. Tento rozpo- návrh rozpočtu je veľmi tesne vymeraný pre potreby Európy, ale zdá sa, že ostatní sú presvedčení o opaku. Druhý problém tohoto návrhu rozpočtu to sú staré kompromisy s veľmi silnými e, záujmovými skupinami. E, sú tu prostriedky e, ktoré sú vyššie pre bezpečnostnú politiku ako pre vzdelávanie. Viac, rešpektuje, viac sa rešpektujú nadnárodné koncerny ako malé a stredné podniky. E, viac tu pripisujeme farmaceutickým e, e, gigantom než univerzitným výskumným centrám. Vítame snahy spravodajcov, ale takýto návrh rozpočtu nebudeme môcť podporiť. A v krátkosti ešte k rozpočtu pre parlament. Poprvýkrát sa tu prijímajú e, snahy o krátenie výdavkov. A pred, preto nerozumiem, prečo tieto úsilia sa vôbec ne, e, neprejav, nevzťahujú na výdavky členov tohto parlamentu. Sú tu úspory 21 miliónov u, u tlmočníkov a prekladateľov. To pôjde e, na úkor zamestnanosti a viacjazyčnosti. Ale netrúfneme si škrtať prostriedky na, na, e, spojené s nákladmi našich kancelárií. Väčšina tohto parlamentu je za úspornú politiku. V, v niektorých krajinách táto politika však znamená masovú nezamestnanosť. Úspory 20 či 30 e, u e, mzdových prostriedkov a dôchodkov táto situácia nespravedlivosti, veľkej nespravedlosti si musí, veď, nás vedie k otázky, preto si sa nedržíme, prečo sa nedržíme našich princípov, ktoré máme zapísané v našich, naš, v našich predpisoch týkajúce sa našich platov. Čo si pomyslia občania? Len to najhoršie. Ako sa im môžeme pozrieť do očí? Parlament, ktorý naďalej trvá na tom, že naše príjmy sú nedotknutelné, tak taký parlament je len e, miestom sociálnej necitlivosti a nespravodlivosti. O tri hodiny budeme hlasovať, ale moje svedomie ste si nekúpili. Ďakujeme e, za skupinu EFD. Teraz pani Andreasen. Ďakujem, pán predseda Mnohé členské krajiny musia príjmať tvrdé úsporné opatrenia a tu Európska komisia má náraz 4,5 v rozpočte na rok 2012. Tento náraz e, prirodzene nemôže byť prijatý e, radou ale napriek tomu umožnia 2% narastu, ktoré ja považujem za nepriateľné. My e, ne, nenačúvame návrhu rady, keď žiadajú 5,2 e, navýšenia. Oprávnenie tohoto nárastu je potreba investícií, aby sa EÚ dostala von z krízy. Zastavte sa a zamyslite sa. Spýtajte sa, čo sa stane s prostriedkami daňových e, prostriedkov, ktoré už boli investované E, aby sme dosiahli ciele e, Lisabonskej agendy. Na čo chceme dávať e, viac prostriedkov do zlyhávajúcich prostriedkov, projektov, ako je Galileo, ktorý stal toľko miliónov? Na čo na projekty márnosti, ako Európsky dom histórie? Prečo nemôžeme siahnuť na prídavky poslancov? Musíme zastaviť takéto konanie a musíme sa ozvať. Ďakujeme. A teraz má slovo za nezaradených kolega Hartong. Ďakujem, pán predseda. Dnes e, mám taký pocit, že toto všetko tu už odznelo, že to poznáme. Výdavky, parla, parlament chce výdavky e, zvýšiť a politická vôľa na úsporenie existuje. Parlament dokonca chce e, mať viac prostriedkov od komisie 3, 3 milióny na, tureck, na cyperských Turkov, na rôzne výskumné projekty, agentúry a na nepotrebné projekty ako zmeny klímy, dodatočné e, e pro, prostriedky Latinská Amerika, Irak, všetci títo a 100 miliónov viac na pa- Palestínu. Parlament e, už nepozná e, nejakú skromnosť. To predsa už poznáme nie je tu vôbec žiadne e, pochopenie pre občanov, ktorí žijú v ťažkom období. Je tu len jedna iskierka nádeje a dnešný výsledok musí, e, musí ukázať správnym smerom. A tu má na rade, v rade Holandsko aj čo povedať. Ďakujem e, kolega Poledo. Nech sa páči na dve minúty. E- vážený pán predseda, kolegovia, vážený pán komisár, E, zástupca rady vďaka a spravodajcom a všetkým trom za to, že prišli s návrhom veľmi rýchlo a snažili sa dosiahnuť e, kompromis vo veľmi ťažkej situácii, kde politické názory boli úplne odlišné na začiatku. Podľa nás je dôležité dospieť k úsporám a zároveň neza, nezanedbať niektoré platby. Podľa nás čiastočne bolo splnená požiadavka neprekročiť isté stropy a najmä keď hovoríme o 7. rámcovom programe a politike susedstva. E, teraz je dôležité dospieť k dohode s radou. Financovanie ITER je zrejme skôr uh, problém pre budúcnosť ako práve konkrétne, ale ne, naša skupina nemôže akceptovať, že aby došlo k zásadnej zmene uh, kvôli, uh, kvôli rade. Pokiaľ ide o platby, tu očakávame zmierenie a rada tiež bude musieť akceptovať skutočnosť, že komisia prezentuje na koncu tohto, koncom tohto roka opravný rozpočet uh, z dôvodov väčšej väčšieho míňania prostriedkov a nárast o 2% nie je kompatibilný s nárastom uh, politiky v oblasti uh, výskumu a myslíme si, že je dôležité, že sa poprvýkrát prezentuje reštriktívny rozpočet, v ktorom podľa nás musia isté obety priniesť aj poslanci, či už ide o ich diety alebo cestovné náklady. Preto e, ďakujem veľmi pekne, pán e, spravdajca Fernández. Ďakujeme pekne, pán Gariga. Teraz 1,5 minúty. Pán Vogen. Uh, uh, ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som tiež poďakoval spravodajcom a najmä privítal prístup, ktorý e, viedol k, znišeniu tohto údaja na 0,8. Najmä vítame e, pokles o 5 v e, rozpočte na cestovné náklady plus ďalšie úspory v oblasti tlmočení a prekladov. Samozrejme, SAD skupina by rada išla ešte o čosi ďalej a preto sme predložili pozmeňovacie návrhy, ktoré, ktoré majú viesť k zmrazeniu všetkých diet a zároveň aj ušetrenie v oblasti cestovných nákladov, zredukovanie letov v biznis triede. Keď si porovnáme parlament Európ, e, možno rozpočet nášho Európskeho parlamentu s národnými parlamentmi alebo americkým kongresom, je dôležité si urobiť takéto porovnanie a musíme zabezpečiť informovanie v parlamentu o nových, e, novom vývoji v oblasti e, budovania ďalších stavie. V každom prípade som za to, aby došlo k ďalšiemu zmrazeniu týchto výdavkov. E, som presvedčený o tom, že keď urobíme hĺbšie analýzy, budeme môcť ísť ešte ďalej a zabezpečiť ešte vyššie úspory. Dobrý začiatok sme urobili tento rok, že dokážeme ušetriť a zároveň môžeme zabezpečiť správne a dostatočné fungovanie tohto parlamentu. Ďakujem, pán Vogam. Minúta a pol, pán Alvaro. Ďakujem pekne, pán predseda, dobré ráno, pán komisár, pán minister, pán Fernández pre jednu časť rozpočtu primel prelom a ja sa teším, že spolupráca bola konštruktívna, osobitne s generálnym sekretariátom v časoch, keď si ľudia musia uťahovať opasky. Chceme poukázať na to, že vieme používať účinné finančné prostriedka, popri tom dokážeme ušetriť. Je to dôležitý signál v časoch, kedy sa v členských štátoch diskutuje, ako pristúpiť k tejto kríze. Čiže my sme dali dobrý príklad Ušetrili sme, čo je pozitívne, 47 miliónov bola suma, ktorú sme počuli, ak sa teda vyjadríme v percentách, ale celkom iste máme ešte úsporný potenciál. Nemusíme kúpovať budovu za 30 miliónov, opravovať ju, keď tu rokujeme. Predsa dokážeme používať finančné prostriedky aj účinnejšie. Mimochodom si aj myslím, že by sme našli väčší potenciál, ak by sme mali lepšiu administratívnu štruktúru, prípade, ak by rozpočtový výbor nemal len rozpočtové riadky, kde navrhuje úsporu generálny tajomník, ale keby tu bol všeobecný prehľad, lebo by sme videli, ako sa používajú všeobecne tieto prostriedky. Záverom chcem povedať, že by sme dokázali 5-násobne ušetriť, keby sme rokovali v Bruseli a nie každý mesiac v Štrasburgu. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Pán Alvaro. Máte pravdu a boli ste veľmi presní, pokiaľ ide o čas. Pán Eles. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Rád by som podporil líniu, e, ktorú vyjadrila moja skupina dnes ráno, to je e, hľadať úspory v rozpočte na rok 2012. Myslím, že sme mali pravdu že v rozpočte na rok 2012 sa musíme sústrediť na priority v Európskej únii. No v kontexte veľkej diskusie dnes i zajtra a diskusia prebieha v celej Európe o tom, ako riešiť problém dlhov. No nemáme zatiaľ jasný postup alebo procedúru, kde by jasne sme mohli sa snažiť nájsť e, úspory, aby sme mohli potom financovať ďalšie programy, inovácie, e, konkurencieschopnosť a podobne. My sme e, v rozpočtovom postupe prezentovali isté návrhy, kde by mohli sme ušetriť až do 2 miliárd, pokiaľ by došlo k implementácii. Toto je práve oblasť, kde pôjdeme na zmierovacie konanie s radou a práve v týchto uh, položkách bude môcť poukázať na to, kde neefektívne a nemúdro míňame peniaze. Ďakujem pekne, pán Eles. 1,5 minúty. Pán Alfonzi. Oui, monsieur le président. Euh, groupe s'abstiendra. Ďakujem pekne. Uh, naša skupina sa zdrží pri hlasovaní a naše zdržanie sa eh, je eh, výsledkom istých rozporúplných pocitov, ktoré máme. Lutujeme z tých krokov komisie v Fukushime, došlo k jadrovej katastrofe. Nemecko a niektoré ďalšie krajiny z toho dospeli k istým záverom a výsledkom je, že nedošlo nejakým veľkým zmenám, len nejakým drobným okrajovým úpravám a neustále je tu snaha podporovať niektoré slepé uličky, ako je bridlicový plyn, projekt ITER a podobne. Chceme e, byť vo veľkej väčšine proti škrtom rady, zrušiť 5 miliard z, pri platbách, kde, ku ktorému dochádza ku koncu rozpočtového rámca, kde a, platby dobiehajú a to spôsobí priškrdenie týchto projektov. Parlament by mal byť solidárny voči takémuto protieurópskemu postoju je dôležité povedať, že európsky rozpočet nebol nikdy v deficite. My nemáme žiaden európsky dlh a spojeným prostriedkov a politik môžeme vytvoriť pridanú hodnotu. Pokiaľ by sme takto nepostupovali, došlo by k prehlbeniu krízy. Ďakujem, pán Alfons. A slovo má Pán Klute. Pán Klute, ďakujem pekne, pán predseda. Objem rozpočtu sa pohybuje zhruba na rovnakej úrovni ostatné roky, ale úlohy sú väčšie, potreba je vyššia, preto je dôležité, že fungujú nové inštitúcie, aby dokázali uplatňovať svoje úlohy a tieto inštitúcie potrebujú dobré finančné vybavenie. V dôsledku bankovej a finančnej krízy sa ukázali E, slabiny niektorých členských štátov na e, posilnenie hospodárstva by bol potrebný program obnovy. Niektorí experti dokonca hovoria, že by bolo treba vytvoriť ako si obdobu Maršalového plánu. Nie, aby sme rušili úsporné programy, ale potrebujeme program výdavkov, Ide o to, aby mladí ľudia v Európskej únii mali zabezpečenú prácu. A čo robí rada v tejto situácii? Kráti návrh komisie a keď v tejto politickej situácii by sa, by sa nepresadil vyšší rozpočet komisie, aby mala urobiť všetko v prospech toho, aby sa zabránilo škrtom. Ďakujem pekne. Ďakujeme, pán Klute. A slovo má na jednu minútu pán Morganti. Ďakujem pekne. Pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, v takejto kríze musí Európa ponúkať viac, musí ponúkať konkrétne odpovede. Navýšenie rozpočtu je a zda vysoké. Malým a stredným podnikom by v siedmom výskumnom programe nebolo treba odňať peniaze. Frontex napríklad pri kompetenciách, ktoré má, nedostáva dostatočné prostriedky. Ide totiž o kontrolu prílivu migrantov na hraniciach a preto je to naozaj veľmi zodpovedná záležitosť. Komisia tvrdí, že cestovné náklady by sa mali zredukovať, ale hlavnou úsporou by bolo zrieknúť sa Štrásburgu. Zmluvy by sa mali zmeniť v tomto ohľade, treba naozaj niečo podniknúť. Ďakujem pekne, Morgantini. A teraz má slovo na jednu minútu Pani Vertman, ďakujem pekne, pán predseda, milé kolegyne a kolegovia. Pokiaľ ide o S plus P, chceme dosiahnuť stratégiu 2020. týka sa to usmernenia. Rozpočet 2012 je krátením rozpočtu. Viac nákladov sa má e, presadiť e, s cieľom e, pripraviť sa na vstup Chorvátska Treba spomenúť, že doteraz sme dosiahli najmenšiu, najmenší priemer e, navýšenia priebehu posledných rokov sa ukázali nové úlohy, navýšené náklady, konkrétne napríklad zavedenie nových finančných agentúr. Najnáležitejšou úlohou je dovršenie vnútorného trhu a v osobitnej miere ide o investície do vzdelávania mládeže. Chcem sa poďakovať našim trom kolegom spravodajcom za ich prácu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Slovo má na dve minúty pán Lamasúr. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa poďakoval spravodajcom za kvalitnú prácu. A teraz môj komentár. Niektorí kolegovia na to zda pozabudli. Ministri financí obviňovali úniu, že vydáva príliš málo a príliš pomaly. A v tejto chvíli, krutá irónia, sa Európska rada usiluje nájsť riešenie nadmerného zadlženia, k čomu vládol, viedol tento postoj. Parlament chcel nájsť riešenia. Uvedomujeme si, pán predseda rady, obmedzenia s ktorými sú konfrontované jednotlivé členské štáty chceme dospieť eh, k rýchlej dohode. Ide o štyri veci. Poprvé musíme zohľadňovať priority parlamentu, tak ako hovoria spravodajcovia osobitne pokiaľ ide o vydávky na činnosť Európy vo svete a konkurencieschopnosť Európskej únie, ďalej súvislosť medzi hnutím Európskej rady a rozpočtové premietnutie, ďalej konzistencia, o ktorej ministri financí e, hovoria takým spôsobom, ktorý nezodpovedá realite. Po tretie, spravodlivosť, voči krajinám, ktoré najviac potrebujú pomoc Európy, aby dohnali oneskorenie, ku ktorému ich odsúdili e, dejiny, nemali by byť obeťami nesprávneho riadenia a fungovania v iných krajinách. A po štvrté, financovanie priorít kľúčových krokov programu Európa 2020. Finančné trhy sami o sebe si dnes uvedomujú, že návrat k rastu bude bude najlepšou zárukou splácania dlhov a obvinujeme banky a trhy, že sú krátkozraké, ale nemali by sme byť slepí, mali by sme zabezpečiť e, určitú perspektívu. Ďakujeme pán Lamasuru. Jednu minútu má slovo pani Hercog. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať E, všetkým spravodajcom, ale aj pánovi Bytikoferovi. Tri poznámky z mojej strany. Konštatujeme, že nemáme viac peňazí, ale potrebujeme viac Európy, potrebujeme silnejší vnútorný trh, potrebujeme viac e, solidarity, viac rastu a viac podpory e, zaostalých regiónov. Ja si myslím, že musíme sa dívať na rozpočet nielen ako na výdavky, ale ako na financovanie a investovanie do budúcnosti. To môže potom vytvoriť aj nové pracovné miesta. To je to, čo predstavuje skutočný boj proti chudobe. Na tom by mal trvať Európsky parlament, Európska rada i Európska komisia. Nechceme ohrozovať eh, ciele stratégie 2020. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne, pani Hercog. A teraz má slovo na minútu 30 kolega Haklund. Ďakujem pekne. V prvom rade chcem poďakovať a spravodajcom, ktorí vykonali dobrú prácu. Myslím si, že eh, je dôležité uznať skutočnosť, že snažili sme sa posunúť vpred rokovania, ktoré boli veľmi tiž, eh, ťažké, ale úlohy, ktoré pred nami stoja, to je niečo, čo členské štáty neakceptovali, takže je dôležité nájsť spoločné stanovisko. E, v, v liberálnej frakcii, tedy som bol, mal zodpovednosť za túto prípravu, ale nepodarilo sa to. Na, chceli sme zabezpečiť škrty, ale nepodarilo sa to schváliť. Preto, sme, preto sa dnes zdržíme hlasovania pozitívne, je možné však povedať nasledovné. E, chceme sa zasadiť za Európu 2020. Na to je potrebn, sú potrebné vyššie náklady na výskum, vývoj, inovácie a podobne. To je podľa nás dobré. Na druhej strane súčasná hospodárska situácia neumožňuje e, neobmedzenie navyšovať rozpočet smerom nahor. Musíme sa teraz pozrieť na to, kde sú nové výdavky, ktoré máme, ale tiež musíme e, nájsť možnosť úspor. E, želáme si konštruktívnu diskusiu o škrtoch, to sa nám nepodarilo zatiaľ, ale uvidíme, kam rokovania povedú ďalej. Ďakujem. Gracias, Ďakujem pekne, pán Haglund. Pán Epping, minúta. Ďakujem pekne, pán predseda, keď žiadame občanov, aby si utiahli opasky, oni sa pýtajú, čo robíte vy. Európsky príklad by mal ísť e, príkladom, avšak neukázal žiadne úspory. Naopak, rozpočet jeho sa zvýšilo 1,6 miliardy eur. Donedávna škrty v rozpočte Európskeho parlamente sa považovali za protieurópske akty, ale v súčasnosti sú to skôr proeurópske akty Eh, musíme sa pozrieť na celý rozpočet Európskeho parlamentu. Spolu s kolegom Geoffrey Van Oden som predložil dokument v rámci nášho think tanku Nový smer, aby došlo k škrtu parlamentu vo, eh, vo výške 25% v nasledovných rokoch. Ten dokument sa volá Koniec prístupu a eh, tento dokument sa dostal na výbor pre kontrolu rozpočtu. Musíme zrevidovať jazykový režim a obmedziť e, počet jazykov e, pri e, prekladoch a musíme tiež ukončiť Európsky dom histórie, ktorý sa stane len slonom Európskeho parlamentu a občania budú nami opovrhovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pán Epping. Slovo má pán Van Heke. Minútu a pol. Ďakujem pekne pán predsedajúci. Európa čelí vážnej kríze a my prichádzame so škandalóznym rozpočtom. Je skutočne škandalózny, pretože ne, nerobíme žiadne úsilie ušetriť tým, že by sme sa zbavili niektorých absolútne neužitočných európskych inštitúcií a agentúr, napríklad e, hospodársky a sociálny výbor, výbor regionov a podobne. Skutočne neviem, aký je užitok týchto inštitúcií a daňových poplatníkov stoja 200 miliónov eur. A nehovorím ešte ďalší milióny, ktoré dávame tureckým okupantom Cypru a na ďalšie nezmysly. Je to skutku škandalózny rozpočet, pretože sa nám nepodarilo znížiť naše uh, diety a nejakým spôsobom uh, znížiť výdavky rozpočtu Čiže ak nechceme byť pokrytci, mali by sme hlasovať za návrhy, ktoré prinesú úspory a dali by sme signál, že my sami sme ochotní urobiť úsilie. Ďakujem pekne, pán Van Heke. Dve minúty, pán Marinesku. Ďakujem pekne, pán predseda. Nehovoríme o hovoríme o rozpočte na rok 2012 v momente, kedy Európska rada hlasuje v Bruseli. Je trošku paradoxné hlasovať o tomto rozpočte a zároveň o ďalších eh, schémach. Neviem, či je to absolútne nevyhnutné robiť to teraz. Hovoríme o kríze, o pracovných miestach, hovoríme o potrebách investícia. Európsky rozpočet vytvára pracovné miesta. Je to investičný rozpočet to 95 Teraz hovoríme o potrebe európskej infraštruktúry, doprava, energetika, komunikácia, rozpočet investuje do tohto sektoru. Povedal som, že EÚ je silná globálna ekonomika a je dôležité završiť fungovanie spoločného trhu, najmä trhu so službami, aby sme si udržali túto pozíciu a rozpočet zohráva svoju úlohu v tejto súvislosti. Stanovili sme si ciele v stratégii 2020 a e, rozpočet EÚ nám pomáha naplniť tieto ciele v stratégie. Zároveň hovoríme, že sú členské štáty, ktoré prispievajú vyššie ako iné členské štáty a tento algoritmus sa úplne neuplatňuje, ale zatiaľ som nevidel štúdiu, ktorá by ukázala skutočný úžitok európskeho rozpočtu. Chcel by som vedieť, koľko peňazí, ktoré členský štát investuje do EÚ, zostane v tom členskom štáte a koľko ľudí sa presunie do iného členského štátu. Chcel by som vedieť, aký je eh, vplyv tohto rozpočtu na pohyb pracovných síl. Možno, že komisia by mohla predložiť takúto e, štúdiu. Kolegovia, e, som presvedčený o tom, že euro investované do iných regiónov ovplyvňuje všetky ďalšie regióny. E, v súvislosti so situáciou, ktoré čelíme dnes, keď naša budúcnosť závisí od budúcnosti EÚ. Na záver chcem povedať, skončíme s populizmom a hlasujme o návrhu rozpočte v tej forme, aké akej je predložený. Ďakujem. Ďakujem pekne pán Marinescu. Jedna minúta, pán Gualtieri. Pokiaľ ide o, o okruh 4, ten je podfinancovaný, štruktúrálne podfinancovaný z hľadiska stratégie EÚ a to nás viedlo k bolestivým voľbám, aby sme udržali naše priority, napríklad zdroje pre Palestínu, ktoré sú nevyhnutné vo svetle volieb a vo svetle možnosti kongresu USA hľadiska dosiahnutia rovnováhy rozpočtu e, sú tu veci, ktoré sú veľmi špecifické. Afganistan, tam sú veľké škrty, veľmi bolestivé, ale zároveň musíme vedieť, že napriek dobrým výsledkom našej misie Európska únia je aktérom, ktorý nezohráva dominantnú úlohu. Keď sa pozrieme na e, špecifických e, zástupcov tam e, dochádza k škrtám. Rada nie je za okruh 51 a jej nekonzistentnosť, e, takže tam dochádza k škrtu, ale to si nezvolil parlament, ale rada. A nemôže byť potom e, prekvapená, keď dojde k istým dôsledkom. Ďakujeme. Ďalšou rečničkou mala byť pani Jendřijevska, nie je prítomná a preto Pani, má slovo pani Grelie. Pour la deuxième année, nous assistons à un jeu de dupes, alors... Už druhú sezónu, druhý rok hráme túto tieňohru. Komisia predložila návrh, ktorý sotva umožní plniť už spustené programy a rada tu drží um, dogmu striednosti a obmedzuje prvoradé programy z hľadiska sociálneho a ekonomického rozvoja. Z, náš výbor zdôrazňuje význam programov konkurenceschopnosti, zamestnanosti pre verejné investície. Je to návrh konzistentný a za to vďačíme aj našej e, pani spravodajkyne, ale rozpočet únie nemá dostatok prostriedkov. Členské krajiny len znižujú výdavky vo verejnej sfére. Trestajú sa tu jednotlivé územia, ide o makroekonomickú kondicionalitu pre občanov a, a najviac sa trestajú tí najviac zraniteľní. Hovorím tu o osude potravinovej pomoci a čo tu rada e, chystá. Žiadne eurobondy, medzivládna metóda, ktorá prevláda a smiešný rozpočet. Miliardy, o ktorých hovorí pán Sarkozy a pani Merkelová. Ďakujeme. Teraz na minútu pán Fan Nistelroj. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes prepoludním by som sa chcel e, obmedziť na jednu tému, pokiaľ ide o použitie nástroja flexibility a jeho mobilizáciu. E, treba hovoriť o dvoch e, cieľoch, výskum a vývoj a e, občianské programy. Oba programy sú veľmi hodnotné, znamenajú pridanú hodnotu a okrem toho sú tu, oveľa horšie, sú tu čoraz horšie miery čerpania prostriedkov. Bol som Eh, na voľbách v Tunisku a tá eh, konkrétna potreba EÚ je práve v prípade udalosti ako je demokratizácia, arabská jar. Eh, táto pomoc je teda relevantná. 7. rámcový program je dôležitý pre konkurencieschopnosť. Nástroj flexibility nám dáva možnosť, aby sme pri splnení týchto troch e, priorit videli správnym smerom. Chcem na vás apelovať, aby ste e, podporili tieto tendencie. Ďakujeme pánu Fanistorovi, hovorí pán predsedajúci a slovo má e, nasledujúca rečnička. Ďakujem, pán predseda. Nachádzame sa v kríze, ale v rozpočte by sme mali e, vidieť podporu pre všetky krajiny a mali by sme ho vidieť ako nástroj, ktorý umožňuje investície do verejnej politiky. Finan- finančná úroveň základných politík, ako je politika kohézie, spoločná polnohospodárska politika. Máme tu fond, ktorý je na špeciálne politiky alebo pre polnohospodárov, ktorí veľmi utrpeli touto krízou. Takisto je tu potrava, potravinová pomoc pre najslabšie časti obyvateľstva. Musíme naďalej klásť dôraz na investície do e, e trvalo udržateľnej politiky rastu, ktorá bude inteligentná. Programy ako je napríklad Erasmus, celoživotné vzdelávanie, mladí v akcii a e, podpora malých a stredných podnikov pri tomto rozpočte tiež zabud- e, nezabúdame ani na Palestínu. Navýšenie prostriedkov pre politiku susedstva práve pokiaľ ide o arabskú jar. A preto chcem poprosiť radu, aby sa usilovala smelom k dosiahnutiu e, zhody pre e, ambicioznú Európu. Ďakujeme. Pozerám sa stále, či je tu pani Jendřeževská. Áno, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Podobne ako e, v Lani, i tento rok nás očakávajú zložité rokovania o rozpočte na rok 2012. Rada by som zdôraznila niekoľko prvkov v stanovisku parlamentu, ktoré pokladám za veľmi podstatné a ktoré e, do veľkej miery sú pokračovaním toho, k čomu bol vyzýval Európsky parlament už minulý rok pozmeňujúce návrhy, ktoré zvyšujú financie na celoživotné vzdelávanie, ďalej na program Mládež v akcii a celý cyklus programov spojených so 7. rámcovým programom, pokiaľ ide o výskum a inovácie. Ja by som bola veľmi rada, keby rada veľmi pozorne preštudovala tieto pozmenujúce návrhy a keby sa pozitívne poslala, pozrela na cieľ parlamentu. Rozpočet na budúci rok konkrétne poukazuje na otázky spojené s inováciami hospodárstva, s možnosťami pre mladých ľudí. A to práve v situácii, kedy je takým veľkým problémom nezamestnanosť mladých. A tiež to, že e, chýba kvalifikácia, ktorá by bola potrebná na to, aby mladí uspeli na pracovnom trhu. Európsky rozpočet a európske politiky nestačia. Myslím si, že je to signál veľmi dôležitý a že to smeruje E, smerom správnym pre Európsku úniu je treba podporovať naozaj rast a zamestnanosť. Tiež ma veľmi teší, že sa navyšujú platby podľa návrhu komisie na politiku súdržnosti. Parlament to podporuje a ja by som bola rada, keby to podporila i rada, pretože tieto platby už budúci rok budú veľmi potrebné. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pani Jendřiževskej. Ďakujem pekne. A teraz sa dostávame k nášmu systému Catch aj. Viete, že máte k dispozícii iba minútu, pán Avant, na jednu minútu teda. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, Máme vyvážený rozpočet, ktorý stanoví celý rad priorít. V Európe potrebujeme konkurenciu, konkurencie, schopnosť, recipročnosť. V obchode ďalej potrebujeme energetickú politiku, ktorá bude silná. Ďalej politiku Európy, ktorá bude vo svete hovoriť jednotným hlasom. Kolegovia pripomenuli, že je dôležité, aby sa rozpočet orientovať na mládež a na chudobných mládež je prvou obeťou a keď o 5% navýšime na program celoživotné vzdelávanie, vyšleme dobrý signál pre dobrovoľníkov v Európe. Mládež v pohybe, to je program, ktorý by sme mali prehlbiť, mali by sme vytvoriť skutočný Erasmus pre učňov. Potrebujeme federálny rozpočet s vlastnými prostriedkami, tak ako to navrhli ehm, prezident Sarkozy a kancelárka Merkelová. Musíme vydržať a z rozpočtu musíme urobiť nástroj na to, aby Európa sa stala Európou občanov a nie výrobcov. Teraz má slovo pán Balčitis. Ďakujem, pán predsedajúci. Situácia v Európe je naozaj veľmi komplikovaná a naše úsilie e, hľadať konsenzus e, v otázke rozpočtu na rok 2012. Už tu treba poďakovať e, obrovskému úsiliu, za obrovské úsilie našim spravodajcom, pani Balzány. Áno, určite sa tešíme na rozhodnutie, ktoré dnes má byť prijaté v Bruseli Akékoľvek rozhodnutie však prijaté bude, bude musieť byť z niečoho zaplatené a preto rozpočet 2012 by, mal, by mohol byť historickým rozpočtom. Možno Európe umožní stabilizovať situáciu a ak takýto cieľ chceme dosiahnuť, o tom už kolegovia boli hovorili, mali by sme investovať do um, inovácií, e, výskumu. Mali by sme revidovať polnohospodárskú politiku, aby e, v budúcnosti boli vyvážene e, financované mnohé, mnohé oblasti. Mali by sme sa na toto naozaj zameriavať. Ďakujem. Ďakujeme pánu Balčitisovi. A teraz má slovo pani Matéra. Ďakujem, pán predseda. Predovšetkým by som chcela poďakovať obom správodajcom, e, pani Balzani a pánu Fernandešovi, za ich e, vynikajúcu prácu na e, rozpočte na rok 2012. Napriek s ťažkostiam s ohľadom na terajšie úsporné opatrenia v snahách dosiahnuť určité zvýšenia. Poprvýkrát rok rozpočet e, na rok 2012 vidí určité priority. E, mladí, e, malé a stredné podniky, výskum a inovácie. Ako spravodajkyňa výboru pre otázky žien som veľmi spokojná s financovaním napríklad programu DAFNE, kde ide o opatrenia určené na boj proti násiliu na ženách a komisia podobné návrhy už predložila je tu Inštitút pre rovnosť pohlaví, ktorý, e, ktorý, ktorý dostal e, e, málo prostriedkov vzhľadom na dobre odvedenú prácu. Ďakujeme. A teraz má slovo pán Van Dalen. Voorzitter, ik zal de beoogde... Ďakujem, pán predsedajúci. Plánované navýšenie rozpočtu nepodporím záväzky e, majú rásť o 4% a platby o takmer 5%. A to je presný opak toho, čo sa deje vo všetkých hlavných mestách Európy. Tam sa všetci snažia sporiť a vyváženie, vyvážene e, koncipovať výdavky a príjmy. Európsky parlament vytvára čosi úplne iné. Správame sa ako v minulosti, dokonca ešte chceme viac a iné návrhy sú e, celkom správne. Rozpočtový výbor prijal môj návrh e, obmedzenia o 30 ale parlament musí ešte dokázať, e, že naozaj potrebuje navýšiť prostriedky na cesty, napríklad na cestovanie. Uvidíme, či budeme môcť hovoriť o týchto 15%, ale keď budeme takto pokračovať v rozpočtových rozprávach, tak to ďalej takto naozaj nepôjde. Ďakujeme a teraz má slovo pán Ferreira. Ďakujem pekne. Vidíme, ako vyzerajú dimenzie rozpočtu, ako je to s európskou solidárnosťou 1,18 celého objemu, viac ako 80 miliónov eur na viacročný finančný rámec, 30 miliónov pre platby pre rok 2012. Ide tu o menšiu podporu krajín. Priepasť v Európe sa stále zväčšuje. Pre nás bude dôležité, aby sme zrealizovali naše ciele Takže celý obnos rozpočtu musí zodpovedať tomu, čo dostávajú banky pre rekapitalizáciu. Otázka militarizmu, ďalej podpora migrácie, toto všetko zaostáva za tým, čo sme žiadali v mnohých oblastiach. A potom ešte jedna vec pokiaľ ide o škrty. Viac ako 20 miliónov by sa malo usporiť e, v prípade prekladov a tlmočenia. Predsa to pôjde na úkor viacjazyčnosti. Ďakujem pekne, pán Ferreira a pán Rybich. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nazdávam sa, ťažiska komisie sú zvolené, prá- e, zvolené správne vznikajú nové príjmy, vznikajú nové pracovné miesta, takže európsky rozpočet e, sa hodí na to, aby dal nové štruktúry. Kolegovia, ktorí tu hovoria o úsporách v parlamente, no tým by som navrhol, aby boli sami vzorom a aby uskutočňovali tieto úspory sami. Nazdávam sa, že je dôležité, aby sme tu mali celkom jasné zadania. V rozpočte do roku 2014 sa chceme postarať o to, aby došlo ku predbežnej štrukturalizácii. Je dôležité, aby sme zvládli dlhovú krízu. Možno dáň na transakcie by bola dôležitým prostriedkom v zmysle bonity a táto bonita by e, bola potom garanciou na to, že sa budú tieto bondy e, vrácať späť alebo splácať preč. Ďakujeme pekne, pán Rybich. Pán Rubichs. Ďakujem pekne. Pán predseda, keď sa pozriem... Keď sa pozriem na materiál, tak naozaj na mňa nerobí veľký dojem v čase e, krízy staré slova, staré kategórie, niektoré lepšie, niektoré horšie, ale nie je z toho dojem, že chceme sporiť a nehovorí nám, čo vlastne tým to, to rozpočtom v kríze riešime. Hovoríme tu o vede, výskume, kohezii, spoločnej polnospodárskej politike a takisto o kontrolách a monitoringu monitoring a kontroly e, tu v parlamente nám hovoria naozaj o miliardách eur e, chybo, v oblasti chybovosti, chybne vydaných prostriedkoch, ne, neefektív, neefektívne užitých prostriedkoch. Mnohé oblasti dostávajú menej financí. Ja neviem tieto veci vysvetliť mojim lotišským voličom. Ďakujem. Ďakujeme pánu Rubiksovi. A teraz má slovo pán Darden. l'ensemble des collègues, surtout notre rapporteur Rád <laughs> by som poďakoval pani Franceske Balzani za prácu, ktorú vykonala. Len o menšiu čiastku presiahla eh, časť komisie a aby časť európskych výdavkov bola posilnená, ale v opačnom duchu, ako bol postup škrtov rady. Mám na mysli najmä investície do celoživotného vzdelávania a výskumu. Sú to mimoriadne dôležité nástroje EÚ pre realizáciu stratégie EÚ 2020. V období krízy musíme ukázať občanom, že vynakladáme úsilie zo všetkých strán. No nebolo by dobre realizovať také škrty, ktoré by narušili celý rozpočet. Napríklad e, tu bol návrh zmraziť diety, ale vyjednávanie s radou bude mimoriadne náročné. Ja netrpezlivo očakávam obdobie, kedy budeme financovať na základe vlastných zdrojov na základe vlastných zdrojov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Silvestris má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi spokojný s tým, že vidím, že rozpočtový výbor sa rozhodol navýšiť e, okruh 2, e, polnohospodárstvo a životné prostredie. E, a ten škrt, ktorý bol urobený, veľmi stiažuje celú situáciu v porovnaní s legislatívnym balíkom do roku 2013. Ako pán komisár nám pred niekoľkými dňami povedal, e, zvýšenie, ktoré sme žiadali, 200 miliónov, ktoré sa využije pre e, pestovateľov e, potravín a zeleniny. Skúsme si spomenúť na problémy, ktoré sme zažili minulý rok. Dúfam, že sa nám to podarí presadiť počas hlasovania dnes do beda. Tiež by som ešte chcel spomenúť potravinovú pomoc pre chudobným a prebehla diskusia o právnom základe. To je ďalší problém pre radu a tiež sme žiadali o zmenu v navýšení výdavkov pre imigrantov a migráciu najmä predstavujú problém pre Taliansko z dôvodov jej geografického umiestnenia. Ďakujem pekne. A teraz dávame slovo komisii, pán komisár Levandovský. Thank you, president. Ďakujem pán predsedajúci. Keď som si vypočul výmenu názorov, je mi jasné, že pozície zostávajú rozdielne a preto musíme ich zmieriť a v novembri pôjdeme na zmierovanie. Mám rovnaký dojem ako pán Hartong, déjà vu, pretože stále bojujeme, ako pán Ferm naznačil, s rovnakým predsudkom a stereotypmi a predsudkami, ktoré však nie sú pravdivé. Jeden z nich hovorí, že každý škrtá a vyrastiete, ale to nie je pravda. Na viacerých príkladoch som poukázal na štatistiky, ktoré ukazujú, že národné rozpočty 27 s veľmi malým množstvom e, výnimiek rastie medzi rokmi 2009 a 2012. Rastú napriek snahám o úspory a presunu, ale nominálne rastu a európsky rozpočet je rovnaká kombinácia obmedzení, ale zároveň aj rešpektu právnych povinností. Stále máme polnohospodárstvo. Tento rok máme nevyplatené zmluvy o výskume. Tiež by sme mali byť seriózni vzhľadom na naše prísľuby arabskému svetu. Sú to významné čiastky a sú to veci, ktoré sú veľmi dobre známe, ale na konci finančnej perspektívy platby a, sa hýbu a stále sme o 18,8 miliardy nižšie ako predpoveď, ktorá predchádza, pochádza z jednotlivých členských štánov do Bruselu. Takže tu sú isté stereotypy, ktoré však nie sú pravdivé a, a niektoré už boli zodpovedané. Je intelektuálne nepoctivé vnímať uh, európsky rozpočet ako 2 uh, uh, z jednotlivých krajín, ktorý by mal byť koreňom krízy v EÚ. Keď sa snažíme navyšovať spolufinancovanie pre krajiny, ktoré majú problémy, je to pre 6 krajín vrátanie Grécka, kde by sa zvýšilo kofinancovanie a znížili financie to znamená, že štrukturálne fondy, investície s multiplikačným efektom by mohli viesť k, rast, k tvorbe pracovných miest a rastu a mohli by vyriešiť problém a nie byť ten problém, ale tie korene krízy sú niekde inde. Ďakujem vám za pozornosť. Gracias, Ďakujem, pán komisár. V mene rady má slovo pán Dominik. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení poslanci, vážené poslankyne, s veľkým záujmom som sledoval rozpravu týkajúcu sa, týkajúcu sa priorít a prístupu k rozpočte únie na rok 2012. Môžem úprimne povedať, že som sa cítil podporený mnohými z vašich prejavov. Mám dojem, že všetkým nám už teraz začína byť jasné, že sa musíme že musíme zmeniť tradičný prístup k schvalovaniu rozpočtu. Pamät, spomínam si na minulé roky a vyzeralo to takmer vždy rovnako. Rada prišla so svojím návrhom, potom parlament uh, uh, uh, prišiel s jednotlivými položkami rozpočtu tu a potom sme niekde našli kompromis a všetci boli spokojní. Ale dnes je to iné. Máme krízu a to nik nemôže poprieť. Preto sa musíme na rozpočet únie pozerať iným spôsobom. Ako povedal pán komisár, európsky rozpočet musí rásť a to sa deje. Nie je to uh, zmenšujúci sa, ale rastúci rozpočet. Musíme diskutovať o tom, v akej miere by mal rásť, aby to bolo akceptovateľné pre všetkých Nemôžeme e, e, sa pridržiavať neustále rovnakej schémy. Musíme si zvoliť vlastné priority, najmä teraz počas obdobia krízy. Musíme si presne zadefinovať, čo Únia potrebuje najviac, čo musíme financovať. Je dôležité vykonať prácu, ktorá je urobená v jednotlivých členských štátoch. Čiže majú vlastný rozpočet, majú obmedzené prostriedky a v tejto situácii je potrebné zvoliť tie priority, ktoré musia byť zafinancované. A tiež je potrebné zadefinovať si potrebnú úroveň, potrebný objem prostriedkov pre tieto výdavky. Žijeme v neistej dobe, nevieme, čo sa udeje o niekoľko mesiacov a preto som veľmi znepokojený tendenciami v Európskom parlamente využiť eh, všetky marže, všetky roz, rozpetia, ako aj nástroje e, ružnosti. Keď sa však niečo onedlho mimoriadne stane, nebudeme mať peniaze k dispozícii. Myslím si, že táto prax nie je dobrá, ale počas tejto finančnej perspektívy sa, tak povediac, udomacnila. Každý rok e, vyjednávame o viacročnom financom rámci, ale o to predsa vôbec nešlo e, v tej celej úlohe, ktorú sme mali pred niekoľkými rokmi. Vtedy sme sa dohodli na maximálnych úrovniach výdavkov a všetci sa k tomu postavili seriózne. Samozrejme, že tieto prostriedky boli rozdelené e, vzhľadom k rôznym kritériám. Nemôžeme znova otvárať diskusiu o finančnej perspektíve, pretože potom by sme vôbec nemuseli vyjednávať a nemalo by to žiaden zmysel. Je potrebné zamyslieť sa nad tým, ako zabezpečiť európsky rozpočet pre budúcnosť, najmä e, v týchto neistých časoch. Ďalej musíme vrátiť dôveryhodnosť európskym inštitúciám. Nemôžeme dopustiť, to, aby prebiehali dlhé diskusie, ktorým nik nebude rozumieť a potom ľudia povedia, že je to v, záujme občanov, ale ten problém nebude nikomu jasný. Je dôležité, aby Európa znovu nadobudla dôveryhodnosť. Európske inštitúcie musia preukázať, že sú schopné v istom termíne dosiahnuť dohodu a pripraviť také riešenie, ktoré bude pozitívne pre všetkých. Nesmieme zabudnúť na jednu veľmi dôležitú vec. V súčasnosti čelíme kríze. Bude prebiehať dnes ďalšia diskusia na Európskej rade týkajúca sa nadmerného dlhu krajín VÚ. E Znamená to, že v minulých rokoch Európska únia mala príliš vyšo, vysoké výdavky, členské štáty míňali príliš veľa peňazí a ukazuje to ešte jedno. Na každý problém, do každého problému pumpovať peniaze nie je dobré riešenie v istom momente sa treba zamyslieť a povedať si, či tieto peniaze v skutku pomáhajú vyriešiť daný problém. Takémuto riešeniu čelíme teraz. Musíme si v pokoji sadnúť, musíme sa pozrieť na priority a rada vôbec nechce popierať priority Európskej únie. My sme len za to, aby sme si pokojne sadli a viedli diskusiu o tom, čo môžeme zafinancovať pri obmedzených prostriedkoch, ktoré máme a napokon ešte chcem povedať jednu dôležitú vec. Ehm, jednu vec musíme mať neustále na pamäti. Hovoríme o tom, že chceme pomôcť konkrétnym členským štátom, poskytnúť im finančné prostriedky, aby sme stimulovali ich ekonomiku. Musíme však si uvedomiť, že tie finančné prostriedky pochádzajú z ich vlastných rozpočtov, čiže musia najprv zarobiť tieto prostriedky, ktoré sa im potom eh, vrátia, čo samozrejme je eh, veľmi často veľmi náročné a to poznám na skúsenosti e, mojej vlastnej krajiny. Každá miliarda zdaní e, v rozpočte znamená, že je dôležité obmedziť je potrebné obmedziť potom prostriedky na iné ciele, na spolufinancie a podobne. Čiže musíme nájsť istú rovnováhu. Čo si ponecháme v národných rozpočtoch na spolufinancovanie a čo potom odvedieme do európskeho rozpočtu, aby sme týmto krajinám pomohli. Ďakujem señor dominik tiene la palabra ahora por dos minutos la señora balzani. signor presidente chcem sa poďakovať eh, všetkým kolegom, komisárovi Levandovskému a komisárovi Dominikovi za tú rozpravu. Rozprava bola veľmi zaujímavá. Videli sme tu jeden dôležitý faktor, v parlamente sa prejavili aj sympatie a antipatie voči rozpočtu. Neobmedzili by sme sa iba na to, že budeme podporovať určité veci, ale povedali sme si, že tu budú musieť byť aj veľmi bolestné zásahy, respektíve škrty. Myslím konkrétne na okruh 4. Parlament hovorí o škrtoch 90 miliónov. Vypračo- vypracovanie rozpočtu znamená veľké úsilie nielen na to, aby sme prezentovali priority parlamentu, ale celej Európskej únie, pretože stratégia 2020 nie je iba prioritou parlamentu, ale celej Európskej únie a takéto financovanie a mobilizácia nástroja mobilit, e, nástroja e, flexibility predstavuje 100 pred veľkou krízou v roku 2006 až 2008 a pred e, nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy sme už mali určité zadania. Teraz nám ide o to, aby sme mali možnosť mobilizovať tento nástroj flexibility, pretože to je práve ten nástroj zameraný proti kríze a ja pevne verím, že dokážeme posúdiť tieto naše priority. Pán komisár Dominik hovoril aj o zmierovacom konaní, že sa teda dohodneme. Je veľmi ťažké hovoriť o prioritách, keď sa máme dohodnúť. Nemáme hovoriť iba o teóriách, ide o praktické kroky, musíme myslieť na e, budúcnosť, nový finančný rámec by v opačnom prípade nebol možný. Kolego, kolegovia hovorili, že sa na nás nedívajú iba občania, ale aj trhy. ja pevne verím, že pri zmierovacom konaní dokážeme toto, dokážeme nájsť túto hnaciu silu pre rozpočet ktorý sa príjme v správnom období. Ďakujeme pekne, pani Balzany. A teraz na dve minúty pán Fernández. Ďakujem pekne. Aj ja sa chcem poďakovať pánovi komisárovi a predstaviteľovi rady. Chcem sa poďakovať e, všetkým spolupracovníkom, tieňovým spravodajcom, ktorí umožnili vypracovanie tohto textu, teda pokiaľ ide o plán rozpočtu na rok 2012. Máme za sebou ťažkú, ale plodnú prácu Išlo nám o to, aby sme sa dostali k tým redukciám, o ktorých som hovoril ale zase 75 miliónov naviac v rozpočte parlamentu. Teraz chcem vysvetliť niekoľko vecí. Pokiaľ ide o úspory pri preklade a tlmočení, Nemá to ísť na úkor viac, jazyčnosti. princíp jazyčnosti je pre nás um, svetovou záležitosťou náklady sú štrukturálnymi úsporami, konkrétne napríklad pokiaľ ide o zasadanie výborov, tak tie sa budú konať v útorok a nielen v útorok a v stredu, ale budú trvať od pondelka do piatku, aby sa ušetrili zdroje. Takže táto viacjazyčnosť sa vôbec nebude spochybňovať. No a teraz 5% pri e, cestovaní, teda pokiaľ ide o všetky typy cestovania, do e, marca by sme mali dostať návrh prezídia, aby sme dosiahli tento cieľ. 15-percentnú rezervu sme stanovili pre túto vec. A teraz pokiaľ je o všeobecné náklady. No, to je kompetencia prezidia Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o zmierovacie zásadania. Požiadali sme prezidium a patrí to ku všeobecnej dohode aby sa zmrazili tieto výdavky a tak sa aj stalo. Máme kompetencie, ktoré každý rešpektuje. Úspory nemajú ísť na úkor cieľov, ktoré sme si stanovili. Legislatívna excelentnosť, Európsky parlament chce šetriť, ale na druhej strane e, E, finančné prostriedky postačujú na realizáciu európskych projektov. A teraz na dve minúty má slovo pán Böge. E, chcem v prvom rade vyjadriť nádej, pán predseda, že vidíme ochotu polského predsedníctva vstúpiť do intenzívneho dialogu budeme hovoriť o otvorených otázkach rozpočtu 2012 a že to dokážeme vyriešiť v novembri. Chcem dodať, že aj duch konferencie, ktorý sa konal ktorá sa konala v Bruseli za účasti národných parlamentov, Európskeho parlamentu, Európskej rady, e, poukázali na to, že je snaha pristúpiť k tomu druhému a nájsť eh, konsenzus. Vážený pán Dominik, ale tento e, pozitívny dojem ste troška skreslili my ako parlament, ako priamo zvolení. Nepotrebujeme výzvu zo strany Európskej rady, aby sme boli zodpovední. My toto zodpovednosť máme a pokiaľ jeho e, pravidlá hier si nenechám hovoriť e, od Európskej rady, teda zo strany Európskej rady, keď ide o mobilizáciu 60 miliard, teda nad strop finančného rámca a pod e, e, strop e, vlastných prostriedkov. Takže ja si myslím, že je to správne konštatovanie. No a k tomu ešte patrí aj to, že nástroje, o ktorých máme rokovať, ako nástroj flexibility, alebo keď je potrebné uskutočniť e, revíziu viacročného finančného rámca, časť e, finančného, je to časť finančného rámca, preto očakávam, e, že budeme rokovať rozumne, opakujem ešte raz, v európskom rozpočte nerobíme žiadne dlhy. Po druhé, opakujem to, čo som povedal už na začiatku. Európsky rozpočet v uplynulých desiatich rokoch vzrastol 37 a o, dve, o 62 narastli rozpočty e, teda v jednotlivých členských štátoch, takže môžeme odstrániť e, mýty, že ide o loptu e, útokov jednotlivých členských štátov Ďakujem pekne. Ďakujeme. A teraz dostane slovo pán Lokegard z výboru pre kultúru. Má poznámku. Prepašte, že sa hlásim opätovne a to navyše v angličtiny, pretože si uvedomujem, že to, o čom sme hovorili pred pár minútami pozícií e, teda kultúrneho výboru, bolo celkom nesprávne preložené a určite ste sa prekvapili, keď som sa stiažoval na príslušné čísla. Ja, čo som ja povedal v dánštine, že som veľmi spokojný s tým, čo sme dosiahli. Takže len do záznamu, prosím, dajte, musím pripustiť, e, je veľmi, veľmi e, nepríjemné, keď e, počujete, že vás e, z vašeho vlastného rodného jazyka nesprávne pretlmočia. Ďakujeme. E, berieme vašu, vašu stiažnosť na vedomie, pán Lokegard, a príjmeme príslušné opatrenia. Ale sám ste predsa na to poukázali. Tak to bude teda aj v zápisnici.